So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Drahé kolegyne, dámy a páni, um, začneme s dnešným uh, um, zasadnutím. Takže máme program, máte k nemu nejaké, prí, nejaké pripomienky? Ak nie, tak ho považujeme za schválený. Bod 2 schválenie záznamov, záznamu z 21. novembra, 2. a 3. decembra, teda boli to, bolo to viacero schôdzi z roku 2019. Schválujeme tieto zápisnice, pokiaľ nikto nevznesie nejaké výhrady do konca dnešnej schôdze. Bod 3 sú informácie o rozhodnutiach koordinátorov z 2. decembra. Tu uplatňujeme rovnaký princíp, máte ich k dispozícii. Ak nebudú do konca dnešnej schôdze vznesené výhrady, tak e, tieto rozhodnutia v zmysle protokolu budeme považovať za schválené. A teraz e, bod 4 oznámenia predsedajúceho. Ako obvykle táto schôdza je streamovaná na webe, čím vítam ľudí e, z celej Európskej únie od Tesalonik po Tallinn od Lisabonu až po Košice. A môžem povedať, že máme um, tlmočenie. Ja poprosím ľudí, ktorí sú tu v sále, aby využívali uh, svoj rodný jazyk. A tiež chcem povedať, že uh, kolega kolega Mark Rutten odchádza z nášho výboru, bude, alebo Šolišov bude pracovať na sekretariate výboru AFED. Takže hm, ho budeme stretávať eh, v administratíve výboru AFED a dúfam, že eh, sa mu aj tam bude dariť. Želám mu veľa úspechov. A novým kolegom, e, ktorý ho nahrádza, je Diderik de Smelt. Ďakujem vám za, už vopred za prácu, ktorú budete odvádzať na tomto výbore a musím vám povedať, budete potrebovať trpezlivosť, lebo no, zvyčajne sme veľmi príjemní a ústretoví, ale niekedy e, vám dáme roboty vyše hlavy. Dobre, bod 5 je pravidelná výmena názorov z ILO. Mám tu pani Curtis, ktorá je e, vedúcou, vedúcou oddelenia Normes v ILO. My spolupracujeme s ILO na viacerých špecifických obchodných dohodách, ale tiež v otázkach monitorovania GSP+. A preto táto výmena názorov s ňou je pomerne dôležitá a e, špecificky sa bude týkať roku 2019, kedy e, Medzinárodná organizácia pre prácu oslávila z té výročie existencie. Takže vážená Pani Curtis, máte slovo na 15 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pre mňa cťou tu dnes byť. Ako iste viete, ako tripartitná organizácia, kde sú zastúpení nielen predstaviteľa vlády, ale aj podnikov a um, zamestnancov. Medzinárodná organizácia práce sa snaží zabezpečiť, aby na celom svete existovalo rovné hracie pole, aby sa rešpektovali potreby reálneho hospodárstva a zároveň, aby sa stanovili také podmienky vykonávania práce, ktoré umožnia udržateľné obchodné vzťahy. E, jadrom mandátu e, MOP je podporovať, ratifikovať štandardy a podporať implementáciu prostredníctvom technickej pomoci. Organizácia sa teda púšťa do druhej storočnice svojej činnosti a ja teraz chcem privítať túto príležitosť pohovoriť o tom, čo sa udialo za uplynulý rok v Medzinárodnej organizácii pre prácu a ako slávime jej storočnicu. A tiež by som e, chcel hovoriť o tom, ako môže naša organizácia pomôcť v činnosti vášmu výboru, ktorý vykonáva z nášho pohľadu veľmi dôležitú činnosť v Európskom parlamente. V prvom rade by som chcela e, povedať, aké okolnosti existovali pri vytvorení Medzinárodnej organizácie práce a akým spôsobom um, sa situácia neskôr vyvíjala. tí, ktorí situáciu alebo organizáciu a jej históriu poznáte, tak tých vás poprosím o e, trpezlivosť. V prvom rade štandardy MOP, teda štandardný dohľad. Tu e, máme e, veľmi špecifický systém benchmarkingu. E, tiež by som chcela pripomenúť, e, čo organizujeme e, na oslavu storočnice a chcela by som tiež informovať o tom, čo sa deje v jednotlivých krajinách a to najmä v e, otázke nášho dohľadu nad dodržiavaním noriem. A tiež e, e, chcem hovoriť o tom, akým spôsobom sa snažíme zvyšovať vplyv, ktorý Medziná organizácia práce má v rokovaniach medzi partnermi. Takže k histórii. My, naša organizácia, vzýšla z popola po prvej svetovej vojne a vzýšla zo snahy stanoviť štandardné podmienky práce a zamestnania, e, pretože už vtedy sa vedelo o negatívach e, príliš e, drsnej hospodárskej súťaže, pričom zlyhanie jednotlivých krajín pri stanovovaní humánnych podmienok práce je prekážkou k zlepšovaniu situácie zamestnancov takých Um, deklaráciu o základných uh, uh, princípoch a právach pracujúcich z roku 1998 ďalej uh, zakotvila určité zásady, ktoré by mali všetci členovia uplatňovať, napríklad eliminácia nutenej práce, detskej práce, zvyšovanie kvality zamestnania a zvyšovanie vplyvu kolektívneho vyjednávania. Aj keď e, e, strach a protekcionizmus obmedzovali činnosť organizácie v jej počiatkoch, neskôr sa ukázalo byť nevyhnutné e, zabezpečiť, aby všetci členovia Medzinárodnej organizácie práce uplatňovali štandardy a nevyhýbali sa im. A do dnešného dňa deklarácia vytvorila priestor pre tých, ktorí vytvára priestor pre tých, ktorí chcú podporovať e, jej ciele v rámci bilaterálnych alebo multilaterálnych e, úprav. A preto, a teraz sa dostávam k druhému e, bodu, relevantnosť ILO, naše organizácie, pre um, rokovania o obchodných, obchodnej úprave medzi štátmi. My sa snažíme stanovať také štandardy prostredníctvom konsenzu a dialógu, ktoré budú mať presah do oblasti e, ekonomiky podniku a zamestnania e, na globálnej sfére. My máme e, už storočie skúsenosti v stanovaní noriem a tým sa dostávame na úroveň iných veľkých medzinárodných organizácií a v systéme medzinárodných organizácií preto máme pomerne veľkú váhu. Po tretie, keď hovoríme o tomto roku, kedy oslavíme storočie našej existencie, chceme si pripomenúť to, čo sa podarilo dosiahnuť. A ja by som chcela priblížiť veci, ktoré považujeme za naše úspechy. Úspechy v prvom rade e, pokračujúci význam Medzinárodnej organizácie práce ako orgánu, ktorý dohľada na dodržiavanie určitých štandardov. A ďalej e, na výročnej konferencie o práci e, sme slávili už 190. takéto stretnutie a to znamená, že sme stále pre e, oblasť e, zamestnania relevantní a riešime tému, ktorá je momentálne veľmi pertraktovaná a tou je zastrašovanie a násilie na pracovisku a boj proti nemu. My e, sa snažíme dosiahnuť to, aby medzinárodné spoločenstvo rešpektovalo a uplatňovalo opatrenia na obmedzovanie násilia a zastrašovania a šikany na pracovisku. Tripartita by ďalej podľa nás mala byť e, mechanizmom uplatňovania takýchto štandardov a my e, sme iniciovali e, medzinárodný prieskum, ktorý realizovali medzinárodní experti, nezávislí experti v tejto oblasti a jednotliví členovia ILO podčiarkli význam štandardov práce v boji proti chudobe, nerovnosti, sociálnej exklúzii a pri dosahovaní medzi univerzálneho práva na kvalitný život, dôstojný život a zdravie, ochranu zdravia pri práci. Takže um, cieľom je hovoriť o 24 prípadoch uh, ratifikovaných dohovorov od uh, ostatnej správy zo stretnutia expertov. E, tam sa hovorilo o tom, že je tripartita skutočne dôležitá a presne podľa očakávaní mnohé z týchto prípadov e, hovoria o vážnych e, obavách z nenaplňania základných bodov medzinárodných dohôd. Rôzne dohovory o kolektívnom vyjednávaní boli tiež jednou z priorít rokovaní napríklad s Alžírskom, Brazíliou, Egyptom, Fidži Hondurasom, Kazachstanom, Filipínami, Uruguajom a Zimbabwe. Prípad Kazachstanu bol e, uvedený ako osobitný príklad vážneho zlyhania pri e, uplatňovaní pravidela už ratifikovaného dohovoru. E, prípady detskej práce v Kapverdách, Laose, Iraku a ostatných krajinách sa takisto spomenuli a nutená práca je problém napríklad v Mianmare a Bielorusku. Jemen a Tadžikistan e, zase boli terčom diskusí o, disk- o diskriminácii v, pri zamestnávaní. Inšpekcia práce a dialog v rámci tripartity majú v rámci ILO e, špeciálnu kategorizáciu ako štandardy vládnutia a e, v tomto kontexte sa hovorí o Indii a Srbsku a o, Salval- o Salvadore. Ďalej, v Bolívii e, je problém s nelegálnymi dohodami o minimálnej e, mzde a je mnoho ďalších krajín, kde sa nenaplňajú dohodnuté e, pravidlá a štandardy. Takže cieľom je z každej tejto diskusie vyvodiť určité odporúčania a na webovej stránke ILO sú všetky k dispozícii, ale ja by som chcela spomenúť niekoľko z nich. Diskusie, ktoré sa týkajú Brazílie, e, sa sústreďovali na cieľ a účel kolektívneho vyjednávania. Legislatívna zmena v roku 2017 umožnila, aby kolektívna dohoda sa odchýlila od všeobecne platnej e, legislatívy v oblasti zamestnanosti a práce a e, aby sa upravili osobitne ústavné práva inak, než ich stanovuje brazílska ústava. A takýto prístup e, nezodpovedá e, našim e, štandardom, avšak, sme sa, avšak obmedzili sme sa na monitorovanie situácie a experti sa vyjadrili, že hoci je možné istým spôsobom sa odchýliť od ustanovení legislatívy, ktoré sú v súlade s dohovorom, komplexné nastavovanie pravidel, ktoré sú proti princípu hierarchie noriem, nie je želané. V tomto e, prípade je cieľom, aby kolektívne vyjednávanie podmienky práce zlepšovalo, nezhoršovalo. V prípade Etiópie konferencia o tripartite odporúčila, aby vláda posilnila inšpektoráty práce a vyhradila potrebné zdroje na to, aby sa eliminovala detská práca aj v neformálnom hospodárstve. Vzhľadom k tomu, že povinné vzdelávanie alebo povinné školstvo zohráva veľkú úlohu pri eliminácii detskej práce. Odporúčili sme, aby v Etiópii deti e, mali k dispozícii školstvo zdarma až do 14. E, roku svojho veku. V roku 2019 e, sme vydali odporúčania, ktoré mali podporiť prácu občianskej spoločnosti v tejto krajine. Potom boli vláde Indie poskytnuté špecifické odporúčania, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie inšpektorátu práce, napríklad e, zvýšením právomoci inšpektorov, ktorí by mali mať e, právo na e, návš- neohlásený návštev. A tiež sme odporúčili vytvorenie registrov práce a zlepšenie zberu údajov. Diskusie o nutenej práci v Mianmare prebiehajú v logike v rámci logiky fungovania e, vyšetrovacie výboru zriadené v roku 1997 a tripartita apeluje na mianomarskú vládu, aby e, sa vyhla uvalovaniu trestu nutenej práce, či už e, v armáde alebo v občianskej sfére a aby zaviedla kompenzáciu pre tých, ktorí boli postihnutí týmito trestmi. ILO požaduje vytvorenie akčného plánu, kde budú stanovené termíny a možnosť vznášania sťažností. Pokiaľ ide o Filipíny, tam sme sa sústreďovali na extrajudiciálne vraždy odborárov a beztrestnosť páchateľov a apelujeme na vládu, aby vyšetrila situáciu, odhalila a stíhala a potrestala páchateľov vytvorila monitorovacie orgány a zabezpečila podmienky pre ich e, efektívne fungovanie. A ďalej mm, chceme e, do Filipín vyslať vysokourovňovú misiu tripartity. V rámci podpory medzinárodných štandardov ILO tiež rozbehla kampaň ratifikácie, ktorá priniesla 70 nových ratifikácií z celého sveta a Zároveň ILO skúma medzinárodné štandardy práce a cieľom je zabezpečiť, aby boli robustné, jasné a aktuálne. Záverom teda, e, tieto mechanizmy poskytujú možnosť, aby sme spolupracovali v rámci ILO s európskymi inštitúciami a podporili takto konzistentný e, prístup k hľadaniu možností naplňania štandardov ILO oddelenie štandardov ILO e, podporuje technicky projekty v členských štátoch, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby členské štáty dokázali naplno e, rešpektovať e, štandardy práce ILO a chceme spolupracovať aj s rôznymi výbormi v parlamentu, osobitne DV Inko a ostatnými, aby sme vyriešili e, a zlepšili situáciu v mnohých krajinách, e, kde zatiaľ situácia v oblasti práce nie je dostatočná. The recently developed Trade for Decent Work project carries... Nedávno e, sme tento projekt rozbehli tak, aby sme sa zacielili najmä na určité problémové krajiny a chceme tým vyriešiť podmienky na zlepšenie tejto situácie a chceme, aby v týchto krajinách boli rešpektované medzinárodné štandardy práce a odporúčania, ktoré vyplývajú z našej činnosti. A dokonca aj vo Filipínach, kde je situácia veľmi náročná, sa vláda e, odhodlala e, bojovať proti e, týmto vraždám a nedávna správa ILO identifikovala určité nedostatky v týchto činnostiach. Ďalej je to deklarácia storočnice ILO, kde sa snažíme riešiť e, problémy súčasného sveta a to najmä problémy súvisiace s globalizáciou. E, členovia ILO zmapovali priority pre organizáciu, ktorá hľadí smerom do budúcnosti. A jedným z týchto problémov, ktorý treba riešiť, je politika v obchodnej oblasti, ktorá podporuje dôstojné pracovné podmienky. A minulý rok Európska únia schválila závery, ktoré podporujú e, tieto naše spoločné ciele, pričom uznala úlohu medzinárodných e, štandardov práce pri zmierňovaní napätia a podporovaní sociálnej spravodlivosti. A my Eh, pripomíname, že je potrebné tieto štandardy splňať napríklad aj novou formou práce, alebo teda v nových formách práce. Mm, apel na podnikanie krokov ehm, sa snaží z našej strany podporovať eh, kvalitnejšiu prácu, eh, vrátane kvalitnejších vzťahov obchodných, priemyselných, Ehm, a ostatných tak, aby sme vždy hľadeli na človeka, pretože závisíme čoraz viac od tejto konzistentnosti. A vítam túto príležitosť, aby sme podporili našu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thanks a lot. Ďakujem vám naozaj veľmi pekne za tento prehľad. A teraz e, chcem dať slovo členom výboru. E, prvou je pani Veje. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi e, e, vyčerpávajúcu prezentáciu. Ja plne podporujem mnohé z tých vecí, ktoré sa snažíte presadiť vy, takže vám určite ďakujem za vašu tvrdú prácu, ale chcela by som sa spýtať na ustanovenia ILO, ako, ako hodnotíte presadzovanie um, uznesení ILO v nových e, obchodných dohodách EÚ a akým spôsobom môžeme my v novom nariadení o vynúcovaní pomôcť e, pri efektívnejšej implementácii týchto ustanovení ILO. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia kolegyňa. Ďakujem pekne za veľmi komplexnú prezentáciu o globálnej úlohe ILO, ja by som sa špecifickejšie chcela vrátiť k bilaterálnym dohodám EÚ s tretimi krajinami. No vy ukazujete pozitívnu úlohu týchto bilaterálnych dohôd. Mňa by zaujímalo, ako spolupracujete s EÚ, konkrétne s komisiou, alebo ako chcete aj posilniť spoluprácu s Európskym parlamentom pri sledovaní implementácie kapitoly v udržateľnom rozvoje z týchto Sulovách Katli, nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne. Uh, extremely... Za tento prehľad ja si myslím, že je veľmi dôležitý, ale vyvoláva niekoľko otázok. E, v prvom rade, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré ste vy riešili, máte pocit, že je nejaký trend v dohovoroch ILO, teda ich naplňaní, ktorý je buď pozitívny alebo negatívny, alebo možno je to otázka príliš zložitá, ale bolo by to pre tento výbor veľmi, veľmi zaujímavé. Ja sa spýtam, kde máme obchodné vzťahy v rámci GSP, FTA. E, chceme, aby mali pozitívny vplyv na oblasť e, práce a ja sa chcem spýtať, či máte pocit, že to funguje a poďalšie nadväznosti na tie ostatné otázky e, a nejakú komplexnejšiu dohodu, kde budeme riešiť aj ľudské práva a ostatnú úpravu ehm, zamestnanosti. E, čo by ste nám mohli k tomuto povedať, aby sme napomohli nejakej lepšej implementácii? No a pokiaľ ide o tie nové formy práce, ktoré ste spomenuli, alebo dokonca nové sektory, ale týka sa to aj starých sektorov, kde pôsobí globalizácia. Domnievate sa, že potrebujeme nové štandardy práce a zamestnávania v budúcnosti? A ak áno, ktoré by mali byť ich hlavné črty, respektíve na čo by sa mali zameriavať? Uh, Ďakujem pekne. A teraz Heidi Hautala. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že eh, je samozrejme, že ILO je veľmi dôležitým partnerom nášho výboru, pretože naše obchodné dohody veľmi ťažko že pracovné štandardy, pracovné zákony sú to problematickou záležitosťou. No mám eh, otázku k jednej aktuálnej záležitosti a to je obchodná dohoda alebo dohoda o voľnom obchode s Vietnamom. V Vietname v pracovných zákonoch vidíme veľmi slubné pokroky, ale keď sa na to pozrieme v porovnaní alebo na pozadí trestného zákonníka, tak by sa dalo dospieť záveru, že práva, ktoré udeluje pracovný zákon, napríklad tá, a právo združovať sa, sa dajú nejak obísť. Takže aké podľa vás by bolo východisko z tejto situácie? No a druhá otázka. Ako viete, tak teraz sa veľmi intenzívne v mnohých politických výboroch hovorí o due diligence v oblasti ľudských práv v dodávateľských reťazcoch. No a existujú veľmi znepokojivé informácie, napríklad pred rokom, alebo už rok venujeme veľkú pozornosť Malajzii, kde sa vyrába guma, kde sa vyrába veľký podiel gumových, gumených rukavic a kondómov. No a myslíme, že mysl a pracovníci sú tu spútaní alebo pracujú v putách, čo by sa dalo oznať, alebo je nútená práca, čo by sa dalo označiť za moderné otroctvo. <clears throat> No a čo si myslíte o zákaze produktov z takejto výroby? Možno výsledky niekedy nie sú také šťastné, pretože situácia zamestnancov nie vždy sa v takýchto situáciách rieši, ale je to silný signál, že naše spoločnosti, naša spoločnosť bude mať nulovú toleranciu voči otroctvu. Takže Takže čo si o tom vymyslíte? Pani Švarc, ďakujem pekne, ďakujem pekne za prezentáciu. Ja mám otázku, ktorá súvisí s ďalšou obchodnou dohodou EU Mercosur. Vy ste hovorili o Brazílii a hovorili, <clears throat> že dve dvojbory ILO sa dospeli k inému záveru mňa by zaujímalo, čo konkrétne robí ILO na to, aby riešilo postoj prezidenta Bolsonára. Ingmar Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prepačte mi, že som prišla s určitým oneskorením. Každopádne vám chcem eh, poďakovať za vašu prezentáciu a tiež eh, vynikajúcu prácu pani Curtis, ktorú odvádza Medzinárodná organizácia pre prácu. Ja by som vám chcela položiť dve otázky. Prvá sa týka toho, akým, ako hodnotíte materiál, ktorý produk- vyprodukovala komisia, kde sa hodnotia jednotlivé kapitoly udržateľného rozvoja z hľadiska obchodného a čo si myslíte, že by sme mali riešiť my, aby sme do eh, dohôd, ktoré sa týkajú obchodu, presadili opatrenia na podporu do lepších pracovných podmienok. Po druhé, e, krajiny, ktoré majú e, pokročilú legislatívu v oblasti práce, avšak e, majú problémy s implementáciou, akým spôsobom to hodnotíte vy? alebo čo by ste k tomu povedali, pretože predpokladám, že nemáte problém kritizovať aj jednotlivé členské krajiny Európskej únie, alebo ale ako hodnotíte mieru rozvinutosti uplatňovania e, pracovných podmienok e, po kríze, ekonomickej kríze, kedy určite došlo k určitému regresu v, aj v samotných členských štátoch Európskej únie. A poďalšie, e, bola mi zaslaná jedna otázka, ktorú položím za kolegyňu, akým spôsobom by sme mohli vykonať pokrok v systémoch e, určité penalizácie alebo trestania v prípade neplnenia e, záväzných, e, záväzných záväzkov v oblasti práce, teda v prípade, že krajiny ich neplnia. Yes, thank you, Bernd. Ďakujem pekne, Bernd. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú prezentáciu. Na predchádzajúcom zasadnutí výboru INTA sme už mali jedného z vašich kolegov, ktorý tiež reagoval na otázky že sa veľmi zrýchlila implementácii dohovorov IL po rokovaniach z EÚ. No a teraz máme niečo nové návrhu našej zmluvy, o ktorej sa bude hlasovať zajtra. A my tam žiadame medziparlamentný výbor medzi EÚ a Vietnamom, pri implementácii obchodných dohôd a tých dojednaní, ktoré to obs- obsahuje. Takže ako vy vnímate tento nový nástroj ako vzor pre nejaké budúce dohody a konkrétne aj túto, v čom vidíte ten, to veľké plus, ktoré príde, prinesieme s týmto novým nástrojom. A Helmut Scholz. Ďakujem pekne. No, možno dve doplnenia. Ja súhlasím s mnohými otázkami, ktoré položili moji kolegovia. My ako výbor pre medzinárodný obchod nezodpovedal len za príjmanie obchodných dôvod, ale aj za ich implementáciu. Chceme vidieť, čo sa deje v skutočnosti. A s ľudskoprávnymi aspektami na mňa zaujíma, ako vy, ako ILO, sledujete otázku ohľadom implementácie. Takže pozrite sa na to, čo robia domáce poradné skupiny, čo sa deje v súvislosti so zakotvením nových pracovných štandardov, aké úlohy máme podľa vás my, tak aby pri príjmaní ďalších dohôd sa sústredili na ľudskoprávne aspekty a keď je ten follow-up proces, ako, sa, ako dospejeme k takýmto tam keď potrebujeme veľmi dlho, 10-15 rokov na to, aby sme videli, čo sa reálne zlepšilo a čo nie. A aby a hospodárskou spoluprácou v EÚ s tretimi krajinami sme docieli nejaké reálne zmeny. No a druhá vec, ktorá ma zaujíma, uskutočnila sa konferencia o dohode EU-Mercosur. No a tam sme mali čiernych Brazílčanov. No a brazilská legislatíva ich prakticky vystavuje svoj vôli polícii, pretože Tie zákony sú dnes také, e, ktoré e, že umožňujú bez ohľadu na reálne skutočnosti aj až k použiť ostrelných zbraní jednoducho ohroziť život zdravie takýchto ľudí. No a to je nepotrestané, no ja si myslím, že to treba zohľadniť aj v obchodnej politike. No a my našim konaním chceme meniť eh, realitu. Takže mňa zaujíma, ako sa to zohľadňuje v rámci novej legislatívy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Curtis, vy ste hovorili o situácii v Kazachstane a Kazachstan v júni hodí, hostí MC. Samozrejme, pôjde tam množstvo ministrov, delegácia aj výboru pre medzinárodný obchod tam pôjde. Takže dialogu možno budeme mať nejaké páky. Aká je vaša rada? Na čo by sme sa mali hlavne sústrediť v rámci našich rokovaní na to, aby sme zlepšili situáciu dodržiavania dohorov jelo Takže to bolo mnoho otázok a teraz máte priestor zodpovedať ich. <coughs> Ďakujem pek- pekne, áno, bolo to veľa otázok. Ja sa vynasnažím uh, dať nejakú odpoveď na všetky. Samozrejme, ak na niečo zabudnem, tak ma na to upozornite. A pravdepodobne začnem trochu všeobecnými otázkami o tom, ako ILO vníma ustanovenia obchodných zmluv a ich implementáciu a potom prejdem niektorým špecifickým prípadom, o ktorých sa tu hovorilo. No, ILO, ako iste všetci viete, sama o sebe nie je sankčným orgánom a neuvaluje sankcie, aj keď sme najbližšie, ako sme k tomu boli, a to bolo použitie nutené práce v Mianmare, kde sme vyzvali všetkých členov, aby revidovali svoje obchodné vzťahy s vládou na začiatku tohto storočia. Ale sama o sebe táto organizácia neuvaluje sankcie a spoluprácu vníma ako, že stanovuje medzinárodné štandardy a dosahuje zlepšenie situácie čo, niečo, čo sa dosahuje na jednej strane dialogom a preto veľkú váhu prikladáme dialogu s vládami a tiež dialogu v rámci krajiny sociálnemu dialogu teda. No a tomu sa už je dohody sa sústreďujú na jednej strane na mechanizmy na zaistenie dialógu v krajine domáce poradné skupiny Fórum občianskej spoločnosti a umožňujú, aby sa otázky dostali na, za rokovací stôl, tak aby sa dali predložiť a odporúčam, tak táto, tieto informácie sú, informácie sú veľmi dôležité pre dozorný mechanizmus dielo, dialogu s vládami, pretože sa na tie veci upozornilo. Upozornilo sa na i implementáciu noriem a štandardov ILO, či sú to všeobecné princípy alebo dohovory ILO, o ktorých sa môže hovoriť v obchodných dohodách. No a v tomto ohľade my sa čoraz viac angažujeme v posledných rokoch a spolupracujeme s Európskou komisiou a to myslím, že zohráva veľmi dôležitú úlohu, pretože nám to umožňuje spoločne identifikovať prioritné krajiny, kde vidíme potrebu konať, ale potenciálne tiež otvorenosť vlastne a zlepšovať situáciu na mieste A. Môžeme identifikovať informácie, ktoré sú relevantné pre nás. No a nám sa podarilo vypracovať akčné plány a cestovné mapy. A boli podľa nich dosiahnuté dôležité kroky. Hovorilo sa, že Vietnam dosiahol pokrok tlakom obchodnej zmluvy. Pre ILO ratifikácia dohovoru je kľúčovým krokom. Možno sa to nezdá, Hm, až také významné, ale zaistujú to, že tu je neustála revízia a že ILO bude dohliadať na dodržiavanie tých štandardov, takže bez ratifikácie nebude sa uskutočňovať pravidelné hodnotenie toho, čo sa deje v krajine. Takže ratifikácia ako prvý krok je veľmi dôležitá. Okrem ratifikácie je samozrejme dôležitá implementácia. No a tie cestovné mapy, ktoré vlád, ktoré sa eh, rozhodli angažovať aj kvôli upozorneniam ILO, aj kvôli tlaku obchodných dohôd. To sú všetko dôležité dosiahnuté výsledky. Vrátim sa k Vietnamu, hovorilo sa tu o pracovnom zákonníku. Vo Vietname sa dosiahli dôležité pokroky. Otvorenie na slobode združovania. Ďalšie pokroky, to sú veľmi dôležité kroky pre ILO, pretože my budeme môcť sledovať tento proces kolektívneho vyjednávania. No a to zameranie, ktorú máte vo vašej obchodnej dohode a ktorú máme v našich mechanizmoch dozoru, to dúfam nám umožní priamo na mieste prostredníctvom našich kancelárií, projektov, ktoré sa, sú tam priamo na mieste, čo to nám umožní využiť lepší pákový efekt a e, využi- vyhneme sa použitiu trestného zákonníka, ktorý ide proti e, našim zásadám a Ďalej treba zaisťovať, aby celá legislatíva bola harmonizovaná s dohovormi ELO. Myslím, že keď sa pozrieme na celkové trendy a som, bolo povedané, že ja nemám hovorí, ako dlho pracujem pre ILO, ale v uh, našom oddelení už som 32 rokov, takže môžem hovoriť trochu o trendoch, som tam už tretinu storočnice ILO. Ja hovoriť o základných princípoch pra- práce, medzinárodných dohovoroch, v rôznych rokovaniach, taký, alebo bola dôležitá pre význam, ktorý dostáva ILO, pozornosť, ktoré dostávajú obavy ILO a spoluprácu, ktorú máme s krajinami, ktorú by sme inak nemali. Zaznela tu tiež otázka o prepojení tiež s cieľmi udržateľného rozvoja a dohľadanie na dodržiavanie cieľov udržateľného rozvoja. ILO je veľmi rada, že na viaceré indikátory a ciele udržateľného rozvoja. Jeden z nich je sloboda združovania a kolektívne vyjednávanie. No a my monitorujeme pokrok dosiahnutý v súvislosti s tým indikátorom udržateľného rozvoja 882 a to využíva dozorný mechanizmus na to, aby dal kvantitatívne hodnotenie pokroku v krajine. A to sú verejné informácie a tieto informácie umožnia iným sledovať, či tá krajina ide dopredu alebo dozadu. Eh, rovnako vykonáme monitoring o nútenej práci, detskej práci, rovnakej mzde a to dá, nám dáva možnosti dodatočného tlaku. No a samozrejme, že sme priamo eh, v teréne, No to ďačíme tomu, že sme tripartitnou organizáciou, takže zamestnanci, podniky z oslovia, keď v prípade nejakého nedodržiavania nejakej ustanovenia dohovorov, no a to sa stáva pravidelne, no a keď sledujeme niektoré krajiny, padla tu otázka o Brazílii, dohode Mercosur, Ja by som najskôr chcela povedať, že sú tu rôzne názory, hlavne medzi zamestnávateľmi a zamestnancami o podpore kolektívneho vyjednávania, čo by to znamenalo v hierarchii noriem a štandardov. To odporúčanie je len monitorovať dopad. spätný výbor prijal svoje odporúčanie. Ak sa objaví nejaký problém, vyjadri obavy, že nie je úplne zaistené, dodržiavanie pravidel. Vždy je tu možnosť podania sťažnosti proti vládám v prípade eh, Brazílie. Hovorilo o postupoch polície, jednotlivých eh, komunitách, eh, tiež aplikácia dohovoru o pôvodnom obyvateľstve, takže bol vytvorený orgán na to, aby revidoval túto sťažnosť a prijal odporúčania, to všetko je súčasťou dialogu, ktorý máme s vládou, pretože chceme s nimi spolupracovať, chceme príjmať rozhodnutia a upozorniť ich na nedostatky, umožniť im ísť vpred. No a čo sa týka obchodných dohôd, je to tiež otázka nejakého pákového efektu vytvárania tlaku na vlády, aby konali v súlade s tými odporúčaniami otázky nových foriem práce, či potrebujeme nový štandard, expertný výbor ILO bol zvolený a svoju správu vydá vo februári a bol teda vyzvaný, aby revidoval 8 nástrojov ILO a to, ako sa aplikujú, čo súvisí priamo s týmito novými formami práce pokiaľ ide o odporúčania e, zamestnaneckých vzťahov, pokiaľ ide o odporúčania týkajúce sa práce e, doma. je potrebné vedieť, e, určiť, o aký druh zamestnaneckého pomeru ide všetko bude v tejto správe e, e, e, chytené a bude sa o tom diskutovať na medzinárodnej konferencii a uvidíme, či bude tam chuť sa pozrieť na nejaké nové medzinárodné normy v tejto oblasti, aby sme sa na nich dohodli. Takže otázka due diligence globálnych dodávateľských reťazcov, globálnej práce čo robíme s projektami, e, teda v rámci projektu s, Európskej komi- s Európskou komisiou, je, aby sme e, sa e, dopracovali až na úroveň spoločenstva korporátneho aby e, sme sa zamerali na to, či e, rešpektujú základné e, princípy a, a práva v rámci pracovných pomerov. Čiže tam ide o to, aby tie národné, aby sa na národnej úrovni hovorilo s podnikom, aby toto posolstvo sa šírilo aj smerom nadol v rámci dodávateľského reťazca. Kazachstan. Eh, tam eh, to je špecifický eh, príklad sériových porušovaní. Máme tam porušovania zo strany, teda signalizujú to odbory signalizujú to zamestnanci a to je mm, dôležitá vec, ktorou sa musí zaoberať MOP ak e, nemajú skutočné zastúpenie v podniku, potom to e, oslabuje ich organizáciu. Ehm, už takmer dva e, roky. Sme sa tam zamerali aj na e, e, tripartitu a sú snahy pozmeniť legislatívu, aby zamestnanci sa mohli organizovať do odborov, aby skutočne v krajine vznikol skutočný sociálny dialog, lebo to je veľmi dôležité a, a ten a, a postup Ehm, tam už ehm, bol, ale sa to nejako zastavilo. Legislatíva bola prispôsobená, ehm, je ale potrebné ju účinne implementovať a postupovať v duchu týchto zmien. Ako prvý e, krok je e, e, potrebné, aby si vláda uvedomila, že je potrebné tieto legislatívne zmeny aj transponovať, lebo to by zvýšilo slobodu tejto krajine. Myslím si, že, krá, že vláda tam už trochu pociťuje tento tlak zo e, zahraničia a boli dané prísľuby, že sa bude rýchlo pracovať na legislatíve, ale všetko je problematické, keď neexistuje politická vôľa a určite nejaká mm, snahy zo strany komisie mm, stimulovať ich, to by bolo e, vítané. Nech som si istá, či som teda zodpovedala všetky otázky, ale nech sa páči. Pýtajte sa. Áno, ďakujem pekne. Zodpovedali ste ich veľmi dobre. A teraz sa opýtam komisie, čo si o, o, o MOP e, myslí e, komisia. Takže na 3 až 5 e, minút. My sme tu z DG, 13 DG MP employment. Rada eh, by som ja začala a kolega bude eh, potom pokračovať. Mm, takže najprv kolega. Eh, áno, je jasné, že mm, naša spolupráca, teda komisia spolupracuje s MOP EP máme veľmi dobrú koordináciu členských štátov v Ženeve. Únia hovorí jedným hlasom z MOP. Niekedy ide o kontradiktorné e, e, veci, najmä pokiaľ ide o kritiku vážnych porušení pracovných e, práv. A podarilo sa nám veľmi dobré veci koordinovať aj v júni minulý rok v rámci vyhlásenia k storočnici MOP. Tam teda aj Európska únia e, bola zapojená. Aj pani Kurtis e, to spomínala, e, dohovor 1.90 je zjavné, že obe organizácie podporujeme multilateralizmus, podporujeme dôstojnú prácu, dodržiavanie ľudských práv a tieto naše agendy sú veľmi dobre skombinované. MOP pre nás robí tri dôležité veci. Stanovuje normy Ehm, napríklad námornej eh, práce. V roku 1920 boli prvé takéto eh, normy už pred 100 rokmi upravené. Ehm, mnohí pracujú v tomto eh, sektore rybolovu a teraz už sú tam upravené časy dovoleniek a podobne. Takže je tam naozaj veľa oblastí, v ktorých pôsobí MOP a e, tieto normy príjma, ktoré nám veľmi pomáhajú. Je dôležité povedať, že toto nie sú európske e, normy, ale celosvetové normy a štandardy. Čiže nie sme to my, e, kto im v týchto krajinách niečo nanúcuje Európska únia, ale sú to celosvetové normy a štandardy. Ehm, niektoré veci sú tripartitné, ehm, niektoré veci, eh, na nich sa dohodnú odborníci. Čiže mm, v podstate nám poskyt poskytujú naozaj veľmi e, dobrý náhľad do detajlov v dôležitých otázkach. A keď potrebujeme implementovať určité opatrenia v našich krajinách, samozrejme sme odkazaní na expertízu e, kolegov z MOP na celom svete. Pani Curtis, to spomínala, že nesankcionujú, e, snažia sa pôsobiť tripartitne je potrebné postarať sa o to, aby tá práca bola uskutočná, ktorú Európska únia si predsa vzala v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ja sa sústredím na štyri body, ktoré som si zaznamenala počas vášho prejavu. Sú tam dve otázky v súvislosti so spoluprácou s EMOP TTIP, ohľadne bilaterálnych eh, dohôd, eh, ohľadne spolupráca medzi eh, Komisiou a Európskym parlamentom. Až jedna otázka bola Eh, pokiaľ ide ohľadne implementácie, ako sa postupuje. Tí, ktorí ste eh, noví, 2017 až 2018 eh, sme sa veľmi veľa zaoberali tým, ako môžeme testy urobiť efektívnejším a výsledkom bolo, že sme sa dopracovali k 18-bodovému programu, že je potrebné posilniť medzinárodné organizácie. V rámci tohto piliera sme robili veľa veľa s parlamentom, e, veľa e, vecí z MOP a MOP je tu veľmi e, centrálna, má tu veľmi dôležitú úlohu. Máme program technickej pomoci, dvakrát za rok si spolu sadneme a spolupracujeme, podporujeme krajiny ako Vietnam, Filipíny a podobne a môžeme byť, a teda vieme byť flexibilní a prispôsobiť sa. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitá spolupráca, ktorá pokrýva aj TSTI, GSP, ehm, ten 50-bodový akčný plán. Tam sme si eh, vytvorili eh, jednotlivé priority pre jednotlivé krajiny, na eh, ktoré chceme sa zamerať v nadchádzajúcich rokoch a tak to aj robíme a zdieľame to aj z MOP, čiže vieme, čo sa deje v MOP teda na čo e, sa treba sústrediť v tej ktorej e, krajine. E, určite neopustíme žiadnu krajinu, v ktorej sú veľké výzvy v oblasti práce ani my, ani MOP EP, eh, monitorujeme eh, cyklus TST, eh, aj ten kontext a potom odporúčania, čo je potrebné urobiť. Aj domácich poradcov zapájame aj krajiny, jednotlivé pozývajú e, zastupcov MOP na e, stretnutie. Takže naozaj tá spolupráca e, je dobrá. Luis a jeho tým pracujú aj v rôznych výboroch v MOP, takže tam naozaj sa briefujeme a je veľmi dobrá spolupráca a tiež finančné prostriedky v rámci týchto technických systémov. Pokiaľ ide o dodávateľské reťazce a Uh, due uh, diligence, pokiaľ ide o tie z tej kapitolu, tam máme due diligence, máme dva megaprojekty, jeden v Latinskej Amerike, jeden v Ázii. To je unikátny projekt, ktorý spoločne uh, robí MOP a OECD a v Latinskej Amerike je spolu sa OSN, kde sa využíva medzinárodná expertíza týchto troch orgánov a pomáhame krajinám implementovať usmernenia ohľadne due diligence diligence. Majú veľký úspech, nemáme teraz čas zachádzať do hĺbky, ale to sa dotýka naozaj veľmi hlbokých dimenzii, z usmernenia OECD. Sú tam naozaj veľmi kľúčové. Chcem len zdôrazniť, že Vietnam eh, mňa, teda a naozaj eh, som tam veľmi angažovaná, lebo eh, sme, je to prvá krajina, kde sme naozaj ten 50-bodový akčný plán v plnej mierme plnej miere implementovali. Aj v 2017 sme s pánom Langenom navštívili krajinu. Je tam naozaj spolupráca z MOP, strategické partnerstvo a v plnej miere spolupracujeme. Mm, videli ste počas vašej návštevy, že teda pomáham a pomáhate e, spolu e, s nami a naozaj veľmi dobré výsledky sa už v rámci tejto spolupráce dosiahli. Takže toľko z mojej strany. Áno, môžem zdôrazniť, najmä ten posledný bod, ktorý Madlen spomínala. A dúfam, že tomu tak bude aj v budúcnosti. Niekedy mám taký dojem, že sa to často vzťahuje na tú ktorú e, situáciu a e, nie je to nejako inštitucionalizované, čo by ale mohlo e, sa zlepšiť. Samozrejme sú určité negatívne prípady, napríklad v Amerike, ale to teraz nechcem spomínať. Mali by sme sa zamerať na to, aby sme inštitucionalizovali túto spoluprácu medzi MOP komisiou a samozrejme aj nami parlamentom. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Týmto pádom sme sa dopracovali k záveru tejto dnešnej eh, debaty, tejto dnešnej rozpravy. Pani Kotis, ďakujeme pekne. A um, môžeme prejsť na nasledujúci bod eh, programu a síce 6. Eh, to je tiež veľmi dôležitá problematika. A síce práva duševného vlastníctva, ochrana a dodržiavanie práv e, duševného vlastníctva v tretich krajinách. Komisia e, minulý december zverejnila k tomuto správu a teraz máme príležitosť diskutovať o nej a pozrieť sa viac do hĺbky na situáciu v súvislosti s právami duševného vlastníctva v tretích krajinách. Tým slovom v porceláne tam e, e, je Čína s mnohými problémami. 80 e, závaného tovaru sa no teda pochádza z e, Číny, ale problémy sú samozrejme aj v Indonézii, Rusku, v Ukrajine, v Turecku, v Indii. E, slovo dám teraz Petrovi e, Kovačovi, ktorý nám o tom povie viac. Ďakujem pekne, pán predseda. Príjemné. Dobré popoludne, dámy a páni. Mám to potešenie, že vám dnes môžem odprezentovať ostatnú správu eh, o ochrane eh, pravduševného vlastníctva tretich krajín, eh, ktorú v januári odprezentovala komisia. To je v podstate mm, tá posledná správa z celej série e, správ. Každé dva roky sa e, takáto správa vypracováva, v podstate updateuje primerane situácia. Toto je e, súčasť snah komisie o posilnenie ochrany a vymáhania dodržiavania práv duševného vlastníctva v tretich eh, krajinách. Eh, tým cieľom, myslím si, že eh, ho nemusím vysvetľovať, je to prepojenie mm, duševného vlastníctva k inováciám, k rastu, ochrane spotrebiteľa. A samozrejme v našej práci spolupracujeme s národnými orgánmi na vymáhanie práva, s Europolom. Je tam jasné prepojenie na organizovaný zločin, na vyhýbanie sa e, daňovej povinnosti a samozrejme tieto veci e, chceme e, zabrzdiť. Takže aké sú tu ciele v tejto správe o tretich krajinách? Cieľom je identifikovať tretie krajiny, kde stav ochrany pravduševného vlastníctva online a offline je predmetom veľkých obáv. Toto nie je e, e, vyčerpávajúca analýza ochrany práv duševného vlastníctva na celom svete a vymáhania práv duševného vlastníctva zoznam kraj, ale teda zoznam krajín, kde je e, problematika dodržiavania práv duševného vlastníctva veľmi e, problematická a sú to krajiny, kde sú e, naozaj veľké nedostatky v tejto oblasti a môžu spôsobiť obrovské ekonomické škody. Tiež cieľom tejto správy je informovať držiteľov práv, najmä v malých a stredných podnikoch, o potenciálnych rizikách, pokiaľ ide o dodržiavanie práv duševného vlastníctva, keď sa angažujú v tretích krajinách a tiež nadizajnovať biznis stratégie a ochranu, aby sa teda chránilo ich, e, e, ich e, hmotné vlastníctvo. A tiež tiež je to vlastne zdroj informácií pre orgány v eh, príslušných krajinách a v tretich krajinách. Zameriavame sa na zdroje, finančné zdroje, na aj ľudské zdroje v jednotlivých krajinách. uskutočne sa rôzne aktivity s Čínou, s Južnou Áziou, s Latinskou Amerikou. Práve sa začal program spolupráce v tejto oblasti, aby sme podporili Afriku v ich snahách zlepšiť situáciu v oblasti dodržiavania práv duševného vlastníctva predsedníctva. dialog, vedeme s Čínou, Tajvanom, snažíme sa o to s Indiou a s mm, niekoľkými ďalšími krajinami, najmä s tými, ktorí sa nachádzajú na zozname prioritných krajín. A ide nám o ochranu EÚ a občanov EÚ. Pokiaľ ide o zoznam, teda zoznam priorít, e, v tom nenastali nejaké veľké zmeny. Čína zostáva krajinou, s prioritou 1. Na druhom mieste je India, potom Indonézia, Rusko, Turecko a Ukrajina. Priorita 3. To sú Argentina, Brazília, Ekvádor, Malajzia, Nigéria, Saudská Arábia a Thajsko. A poradie a odôvodnenia pre zaradenie krajiny do priorit 1, 2 alebo 3 vychádza z miery a trvanlivosti problému v danej krajine v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a je evidentné, že Čína zostáva e, našou hlavnou prioritou. Ja som tam bol minulý týždeň, debatovali sme s našimi partnermi o ochrane právo dušeného vlastníctva v Číne. Naši partneri v Číne boli veľmi nespokojní s výsledkami správy, čo je pre nás dobrý signál, pretože to znamená, že riešime ten správny problém s Čínou a e, hovorili sme do hĺbky aj o ostatných témach, o ktorých hovorí správa o stave v tretej krajine týkajúca sa Číny. A na konci sa dohodli na tom, že je potrebné zvýšiť mieru ochrany a vynúcovania práva v tejto oblasti v Číne. Tiež sme riešili v týchto krajinách mnoho ďalších problémov, ale okrem prioritných krajín sme vytvorili aj sekciu, ehm, kde pojednávame o krajinách, s ktorými Európska únia už uzavrela či plánuje uzavrieť FTA, kde chceme monitorovať situáciu v súvislosti s právami duševného vlastníctva, tam Kanada, Mexiko, Vietnam a ďalšie krajiny. A budeme tiež monitorovať, ďalšie, monitorovať krajiny, ktoré nie sú na zozname priorít, ale sú kandidátmi, čiže môžu sa na ne dostať. Alebo tam boli v minulosti. Vypustili sme ich a momentálne sú na zozname monitorovaných. To je Izrael, Maroko, Paraguaj, Filipíny, Južná Afrika, Švajčiarsko a Spojené arabské emiráty. Dôležité je si uvedomiť, že v tejto správe hovoríme o krajinách, trendoch a problémoch. Čiže ak porovnáme tie dve správy, teda ak to porovnáme so správou, ktorá bola zverejnená pred dvomi rokmi, tak e, tie krajiny v princípe zostali tie isté, tam sa zmenili možno dve či tri, ale problémy tie sa menia, pretože my priebežne odhalujeme nové problémy a mnoho problémov sme v kontaktoch s, týchto krajinami, s týmito krajinami vyriešili, osobitne s Čínou kde vďaka dialogu, vďaka spolupráci sa podarilo dosiahnuť pokrok, ale napriek tomu ešte stále zostáva množstvo problémov nevyriešených. Naši partneri sa samozrejme pýtajú, prečo sú na zozname, ako sa tam dostali, ako fungujeme a odkiaľ čerpáme informácie a my pochopiteľne vysvetľujeme, že fakty a štatistiky zriedka klamú, ale základom našej činnosti sú najmä verejné konzultácie, na ktorých sa môžu zúčastniť európske spoločnosti, majiteľia práv duševného vlastníctva a ostatné zainteresované strany, vrátane napríklad organizácií ochrany eh, spotrebiteľských práv. Teda všetci môžu do týchto verejných konzultácií zasielať svoje podnety a pracujeme tiež na báze rôznych štúdí EUIPO, e, OECD, sú autory takýchto štúdí, spolupracujeme aj s mnohými ďalšími organizáciami a berieme do úvahy tiež napríklad colnú štatistiku Európskej únie, ktorá je publikovaná každoročne. Tam e, napríklad e, sú veľmi jasné trendy v oblasti e, falšovaného tovaru a falšovania značiek. Čiže máme pre tie naše správy pomerne e, silnú e, a dôveryhodnú bázu poznatkov a faktov, takže v tomto zmysle odpovedáme aj tretím krajinám. A pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak určite sa budeme snažiť dosiahnuť pokrok a tie, v tých problémoch, ktoré riešime, Eh, kontrolovať, ako sa darí situáciu zlepšovať eh, v týchto krajinách. Čiže naozaj, či, musíme neustále spolupracovať s našimi partnermi, máme eh, rozbehnutý dialog, máme pracovné skupiny a rôzne ďalšie platformy ehm, a formáty spolupráce, ktoré boli vytvorené s problémovými krajinami a možno si pamätáte, že máme ďalšiu správu, teda E, zoznam sledovaných krajín, e, falšovaných produktov a porušovania IP. Teda ostatný takýto watchlist, watchlist bol publikovaný minulý rok. Budeme publikovať ďalší takýto zoznam e, v budúcom roku. A to je vlastne zoznam, na ktorý sa môžu dostať v platformy alebo spoločnosti, online spoločnosti najmä, kde podozrievame, že E, dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva. To je pomerne dôležitá ďalšia správa a takisto, a čo skoro sa rozbehnú verejné konzultácie, takisto k tejto správe. Čiže toto je veľmi dôležitý element našej činnosti a e, my vás pochopiteľne budeme informovať o týchto našich činnostiach a sme vďační za e, vaše podnety smerujúce k zlepšeniu našej činnosti. Ďakujem vám, pán Bužva. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať predstaviteľovi komisie za vyčerpávajúcu správu, za to, že e, ju prišiel predniesť na náš výbor. Mm, keďže ja som v kontakte s rôznymi federáciami sektora v Európskej únii, môžem povedať, že pre Európsku úniu aspoň z môjho pohľadu je najväčšou hrozbou Čína a keď e, spravodaj, alebo teda keď pán e, z komisie hovorí, že bol na návšteve v Číne a že Ehm, má pocit, že Čína je ochotná ehm, zvýšiť mieru ochrany. Chcem sa spýtať, ktoré konkrétne opatrenia a dohody ehm, sa vám podarilo dosiahnuť v tomto smere. A mám druhú otázku. Viem, že komisia vyvíja rôznu, rôzne iniciatívy s cieľom chrániť práva duševného vlastníctva. Ale chcem sa vás pýtať, či máte pocit, že v krátkodobom horizonte je možné dosiahnuť nejaký merateľný úspech v konkrétnych krajinách na celom svete v tejto oblasti. Po tretie, komisia um, menuje tzv. Trade Enforcement Officer, teda referenta pre presadzovanie pravidel o obchode a máte pocit, že to pomôže v presadzovaní práv duševného vlastníctva. A záverom Vietnam. Ja som si nedávno čítal niečo o Vietname a, o Vietname a Komisia e, v tejto oblasti, myslím, plánuje rozšíriť kapacity, teda chcete organizovať rôzne programy a napríklad organizovať výmenu osvedčených postupov, tak aby vo Vietname stúpla miera ochrany práv duševného vlastníctva. Ja sa chcem spýtať, či už pozorujete nejaké konkrétne ovocie tejto snahy, ktorú ste rozbehli relatívne nedávno? Thanks a Gracias y también feliz... Kolegyňa Ima Uňo, Ďakujem a ja chcem poďakovať komisii za správu, ktorú ste nám predniesli a pochopiteľne všetkým, ktorí sa na ne podiali za to, že ju zostavili. A ja mám niekoľko pomerne konkrétnych otázok k tejto vašej správe. Vy hovoríte o tom, že sú veľmi dôležité colné orgány a ich mechanizmy kontroly a inšpekcie a že v mnohých krajinách e, nie sú dostatočne tieto štruktúry rozvinuté a že tiež absentujú mechanizmy sankcií a e, pokut, ktoré nie sú, nie sú vôbec primerané, sú príliš nízke vzhľadom k hodnotám, e, o ktoré tu prichádzame. Čiže chcem sa spýtať, toto je, aspoň teda čo sa týka Európskej únie a našich colných orgánov, naša kompetencia, teda kompetencia Európskej únie, a e, chcem sa spýtať, e, či by malo zmysel mať nejaký jednotný colný orgán Európskej únie, ktorý by stanovoval jednotné sankcie a tie by sme mohli potom nastaviť tak, aby boli proporcionálne k spôsobenej škode. Ako, ako si predstavujete, že by sme mohli situáciu zlepšiť v tomto smere? Teda, čo by sme mohli urobiť na pôde Európskej únie? Kde, ako hovorím, máme túto právomoc. A poďalšie, je, vy ste hovorili o význame um, E, kvalitných štatistík v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Tento parlament rozbehol e, iniciatívu napríklad chráneného geografického označovania produktov iného ako polnohospodárskeho pôvodu, teda napríklad e, priemyselných výrobkov alebo remeselných výrobkov, ktorých, ktorým hrozí napríklad falšovanie v Číne že to, aká, aká je situácia v tejto oblasti, eh, kde by sme teda mohli prispieť k ochrane eh, iných než polnohospodárských výrobkov a mm, chcem sa spýtať, či v tejto oblasti komisia pracuje na nejakom návrhu legislatívy. Thanks, uh, Giori. Ďakujem, pani Giori. Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som tiež chcela poďakovať komisii za správu a jej zástupcovi za prednesenie Chcem povedať, že som bola prekvapená tým, že sa na zozname priorit v rámci priority 2 objavuje Ukrajina, pretože pokiaľ ja viem, toto je jedna toto je krajina, s ktorou máme e, dohodu o pridružení, teda je to dôležitý strategický partner a teda prekvapuje ma, že máme takýto problém v oblasti IP s Ukrajinou a rada by som, aby ste sa vyjadrili viac k zisteniam komisie ktoré sa týkajú Ukrajiny, teda e, sú ukrajinské orgány ochotné pracovať na vyriešení tohto problému, alebo sa plánuje, plánujú nejaké legislatívne zmeny v Ukrajine, ktoré by nám dávali dôvod na optimizmus, respektíve či už e, bolo niečo implementované, pretože alebo máme dohodu, existuje nejaký harmonogram e, opatrení tak, aby práva duševného vlastníctva boli chránené aj na Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, pani Kavacíny. Ďakujem za vašu správu. Iste ste si vedomi e, akčného programu Zady weby, čiže je to súčasť SDG a e, tam sa e, tie formulá, tam sú tie formulácie veľmi vyvážené a ja mám pocit, že najmä e, ochrana IP pri šírení technológií je veľmi dôležitá vec. A teda e, ide o technológie, ktoré šírime v rozvojových alebo rozvíjajúcich sa krajinách. Ja sa chcem spýtať, ako tento dokument z Addis Abeby um, vnímate vy, pretože ide o to samozrejme, aby sme týmto krajinám umožnili napredovať a zároveň chceme chrániť duševné vlastníctvo, ale napríklad v oblasti zdravotníctva generika často zachraňujú životy Takže to je možno troška v konflikte, ale zároveň hovoríme napríklad o tovare ekologickej povahy, a kde má Európska únia momentálne veľkú, veľký záujem, pretože chceme bojovať proti klimatickým zmenám, čiže toto je jedna z našich priorít. Ako to vidíte v tejto oblasti? Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poďakovať Európskej komisii. Ehm, pán predseda to povedal vo svojom úvodnom slove. Toto je téma, ktorá je veľmi dôležitá pre našu ekonomiku a pre úniu ako takú. Vy sami ste upozornili na to, že ide aj o otázku bezpečnosti a ochrany našich spotrebiteľov, pretože vidíme, aké problémy e, spôsobuje táto obchodná výmena, um, pokiaľ ide o tovar falšovaný alebo vyrobený nekvalitne. Čiže ako môžeme e, v tomto pomôcť. A pokiaľ ide o Medzinárodnú organizáciu pre obchod VTO, máme tu nejaký pokrok zo strany partnerov? A podobne ako kolegyňa, ktorá prehovorila predo mňou, by som sa chcela spýtať, ako to vyzerá e, v oblasti geografických označení tovaru e, nepolnohospodárskeho pôvodu. Máte nejakú predstavu, ako pomôcť malým a stredne veľkým firmám? Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Hermuč Štolc. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem poďakovať za e, informáciu komisie o tejto správe. Ja som si tú správu prečítal a tiež sa chcem zamerať na prípad Ukrajiny. Keďže nám nie je celkom jasné, aká je momentálne legislatíva v tejto krajine, um, pýtam sa, či uzatváranie dohôd, e, ktorých cieľom je otvorenie našich trhov, nepomôže pri šírení, povedzme, falšovaných produktov na našom trhu. Čiže my možno by sme mali najprv implementovať isté mechanizmy, ktoré by pomáhali e, ochraňovať duševné vlastníctvo. A preto sa chcem spýtať, e, čo navrhujete vy mm, z hľadiska možno nejakého striktnejšieho analyzovania eh, tejto spolupráce, s ktorými sa snažíme uzavrieť dohodu o prakticky voľnom obchode. Čiže eh, my by sme potrebovali eh, mať kvalitné informácie aj z hľadiska ďalších, informácií, ďalších rokovaní tohto typu s Brazíliou alebo s Argentínou. Takže, a tie sa nachádzajú tiež na vašom zozname v, priorite, v časti priority 3. Čiže ako, ako to navrhujete riešiť? To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka Číny. Čína nedávno schválila zákon, ktorý prakticky zakazuje falšovanie a zneužívanie práv duševného vlastníctva, ale čo to bude znamenať z hľadiska budúcej spolupráce a aký to bude mať podľa vás dopad na novú dohodu o zemepisných označeniach s Čínou. Tretia otázka. Vietnam sa tiež spomína vo vašej správe e, a vy ho kritizujete. Čiže ako navrhujete riešiť e, tento problém? Pretože my, keď sa budeme rozprávať na nasledujúcej našej schôdzi a budeme znova e, analyzovať vašu správu, tak neviem, či budeme znova konštatovať, že ochrana pravdušného vlastníctva nejde e, na oboch stranách zlým smerom, pretože e, my e, nemáme možno jasné štandardy tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán Delanty. Pán predseda, ja sa ospravedlňujem za to, že som prišiel trocha neskôr, ale mali sme meškanie, e, zmeškanie, ale Toto je veľmi dôležitá téma pre budúcnosť priemyslu a chcel by som sa venovať dvom veciam. Viem, že kolegovia a kolegyne to už spomenuli predo mňou, ale v prvom rade zemepisné označenia e, tovaru, ktorý je nepolnospodárskej povahy. My máme dohody v rámci ktorých hovoríme o výrobkoch nepolnospodárskej povahy, ktoré sú chránené na úrovni Európskej únie a ja e, súhlasím s tým, aby komisia prišla s legislatívnym návrhom v tejto oblasti, pretože parlament e, e, podporil 658 hlasmi takýto legislatívny návrh a myslíme si, že by sme takéto rozhodnutie mali prijať teraz. Existujú prekážky, ktoré stále stoja v ceste ochrane e, týchto výrobkov, ale mali by sme to riešiť. Po druhé, Čína. Tu musíme byť veľmi rozhodní. E, vy e, môžete využiť napríklad colné orgány, aj ste o nich hovorili, o ich informáciách. Pri, počas predchádzajúceho volebného obdobia sme konštatovali problém. Tu nejde len o to, že musí existovať právna ochrana alebo ochrana legislatívna v Číne, e, mnohé európske spoločnosti nám, nám hovoria, že čínske súdy rozhodli v ich prospech e, v sporoch o duševné vlastníctvo a takéto súdne rozhodnutia sú napriek tomu čínskymi orgánmi ignorované a e, využívanie značiek a patentov napriek tomu je ohrozené, respektíve nie sú vykonávané kontroly a e, tá európska firma nemá možnosť sa dovolať spravodlivosti. Takže čo chcete robiť s týmto? Ak hovoríme o falšovaní a duševnom vlastníctve a Číne, a toto všetko použijeme v jednej vete, tak e, mám pocit, že tieto snahy zatiaľ e, ovocie nenesú a je to téma, o ktorej musíme hovoriť, pretože je potrebné, aby sme nejakým spôsobom zabezpečuje že sa tá situácia reálne zlepší. Takže vám ďakujem za tú správu aj za vašu prácu. Len som chcel spomenúť tieto dve veci, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité. Yeah, my, my, from my side on the Predseda, z mojej strany len k VTO. Chcem sa vyjadriť k tej veľmi stručnej kapitole na, štare, na strane 14. Pr- mám tri, tri stručné otázky k tomuto. E, prvá. Vy ste túto správu prezentovali členom VTO, osobitne krajinám, ktoré zmýšľajú podobne ako my. A ja sa chcem spýtať, aká bola reakcia ostatných krajín, osobitne, pochopiteľne, tých, ktoré spomínate vo vašej správe v negatívnom svetle, ako Čína, India a ostatných. No a tým sa dostávam k druhej otázke. Čo si myslíte o nejakých dodatočných pravidlách, pre práva duševného vlastníctva v rámci pravidel VTO. Menej konfliktov s niektorými členskými štátmi. A tretia otázka. Spomenuli ste ďalší prípad VTO proti Číne, ale všetky, aké to bude mať dopady na použitie tohto nástroja na posilnenie práva duševného vlastníctva v tretich krajinách. Kristof Hansen. Ďakujem pekne, Bernd. Ja ešte mám... Musel som odísť na pár minút, pretože som sa stretol s vládnymi predstaviteľmi Nemecka. No, dobre, možno už tá otázka zaznela, ale prvá kapitola tej dohody v prvej fáze medzi Čínou a USA je o práva duševného vlastníctva, pričom druhá kapitola sa hovorí o transfere technológií, takže moja otázka na komisiu, ako komisia hodnotí výsledok tejto dohody, čo sa týka účinnosti, implementácie a mm, druhá vec mm, je hodná toho rozruchu, alebo je to len opatrenie na zvýšenie popularity Donalda Trumpa na no ďalej. Kapitola o duševnom vlastníctve tiež obsahuje odsek o geografických indikáciách, kde sa uvádza medzi iným, že Čína musí zaistiť, že akékoľvek opatrenia prijaté v súvislosti s súčasnými alebo budúcimi žiadosťami obchodných partnerov o uznanie, uznanie geografického označenia E, nebude e, obmedzovať prístup na trh Číny zo strany USA. To je článok 1.15.1. Takže moja otázka je, aké dopady by to malo na dohodu medzi EÚ a Čínou o geografických indikáciách. Veľmi zaujímavá otázka, áno. No a kto chce teraz za komisiu odpovedať, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a som rád, že je tu taký veľký záujem o našu prácu. Samozrejme, nie je to ani prekvapivé a ja sa budem snažiť zodpovedať na všetky ostatné otázky podľa mojich najlepších eh, schopností. A začneme Čínou, tým najjednoduchším. Takže Čína. Čína je krajinou v rámci priory 1. No a kde to na základe vstupov aktérov sme sformulovali štyri prioritné oblasti. Poprvé legislatívny rozvoj a vývoj, a druhá je fáza registrácií a niektorí rečníci hovorili o tejto otázke. Môže sa sústredovať na obchodné značky, ale my sme rozšírili totiž na patenty, design, modely použitia iné práva duševného vlastníctva. Ďalej, dohľad nad dodržiavaním, samozrejme, môžete mať eh, tú najlepšiu legislatívu. Ak sa neimplementuje, tak je zbytočná. No a v neposlednom rade obchodné tajomstvá, čo je samozrejme úzko späté s udeleným transferom technológií, o čom s Čínou hovoríme aj v rámci rokovaní na VTO. Takže, čo sa týka legislatívneho vývoja a rozvoja, tak Čína zaznamenala veľký pokrok. Oni e, prijali rôzne zákony, aktualizovali zákon o obchodnom tajomstve, zákon o obchodných značkách a to znenie zákona je veľmi uspokojivé stále máme isté problémy s patentovým zákonom, čo bude veľmi dôležité pre držiteľov práv, e, ktorí predkladajú svoje patenty a chcú ich chrániť aj v Číne a rovnako aj autorské práva. Tá legislatíva autorských práv stále nie je hotová, no a čínsky partnery minulý rok nedokázali predstaviť konkrétny časový harmonogram mali v otázkach patentového zákona oznámili, že Národný ľudovo-demokratický kongres do konca roka príjme nejaký návrh, ale v otázkach autorských práv to nemáme. Mm, tá bad face, problémy s autorskými právami a legislatívou. To je dôležitá otázka a stále zostáva problémom. Ja som sa stretol s predstaviteľmi európskych podnikov v Číne, v Pekingu minulý týždeň a potvrdili, že aj keď sa situácia zlepšila, tak hlavne po zavedení špecializovaných eh, súdov eh, v Pekingu, Šangaj a Huanzhou, tak kvalita rozsudkov sa zlepšila, ale úroveň rozsudkov na vidieku v provinciách je neporovnateľná a je veľmi ťažké eh, dosiahnuť uspokojivé rozsudky v provinčných súdoch. No čo sa týka sankcií, musím to povedať jasne, na našej správe kritizujeme, pretože na DigiTrade zodpovedáme za medzinárodný obchod Hovoríme hlavne o úrovni sankcií v tretich krajinách. V Číne to je problém. Nedávno Čína vyšila úroveň sankcií pre porušenia práv duševného vlastníctva a v niektorých prípadoch, a hlavne čo sa týka obchodných značiek, tak je to uspokojivé dokonca aj pre našich aktérov. A čo sa týka obchodného tajomstva, tak ako už povedal jeden rečník, tak Čína nedávno novelizovala eh, svoju legislatívu. No a my samozrejme musíme nájsť implementácie, implementáciu, pretože to je v Číne najväčší problém. Implementácia v celej krajine, aj keď samozrejme množstvých hospodárskych aktivít je na východe v rozvinutej časti. Musíme zistiť, aby to bolo rovnomerné. Ak je Čína nedosiahla veľký pokrok, pretože eh, v ochrane duše práv duševného vlastníctva a eh, to už je dobré. Oni sú v tejto oblasti super veľmocou, ročne ale registrujú veľa patentov a sú jedným z hlavných klientov v EPO v Mníchove, takže oni investujú veľmi veľa do výskumu a stávajú sa veľmocou. No a my máme veľké problémy s tým, že zahraničné spoločnosti stále nemajú rovnaké za obchádzanie, takže vyhratia súd proti čínskej. Sme to na to môžete zabudnúť. Takže my pokračujeme v tlaku a predbežné hodnotenie dohody medzi USA a Čínou, to je pozitívne. Ide to, myslím, správnym smerom. Vyviať tlak na Čínu, aby sme zaistili, že budú implementovať svoju legislatívu nediskriminačným spôsobom, aby to bolo transparentnejšie. No a v tomto zmysle myslím, že to ide správnym smerom. Samozrejme, dohoda bola zverejnená iba minulý týždeň. My to stále kontrolujeme. No a zlepšuje to Dôležité je, no, rokovania boli ukončené. No a dôležité k dopadom dohody medzi EU a Čínou. Môžeme konštatujeme, že to bolo finalizované a nevidíme nejaké problémy. V tomto zmysle nevidíme, že by to bol nejaký negatívny dopad dohody medzi USA a Čínou na no naše dohody. Samozrejme, treba to sledovať. Ale myslím, naša pozícia je tomu jasná. A taká poznámka bokom. My sa neustále snažíme vysvetľovať, že nevytvárame bariéry hľadiska vývozu tovarov, potravín alebo iných tovarov do iných krajín. My sa snažíme chrániť názvy európske geografické indikácie, ktoré si zaslúhujú ochranu a to je v súlade s dohodou VTO a samozrejme aj naďalej chránime záujmy európskych výrobcov v tomto ohľade. No, či sa to dá nejaké, či sú nejaké rýchle riešenia? Nie ja takýmto neverím. Je to podobné ako v mnohých ďalších oblastiach. Je to otázka procesu. A to robíme aj s Čínou. Tento rok oslavujeme 15. výročie pracovnej skupiny EU Čína. Takže máme štruktúrovanú spoluprácu s Čínou už 15 rokov. Kooperačné programy a programy asistenčné eh, už existovali predtým No a teraz sa dostávame na úroveň, e, keď e, sa dosahuje pokrok, stále nie sme úplne spokojní, ale ten progres, e, ktorý sme dosiahli, je viditeľný. No a čo sa týka Vietnamu, tak kapitola o duševnom vlastníctve dohody obsahuje veľmi zásadné ustanovenia. Samozrejme dôležitá bude opäť implementácia, a komisia bude veľmi pozorne implementovať dodržiavanie tej dohody. <clears throat> Okrem toho sme implementovali IPK, program spolupráce. Vietnam je dôležitým príjemcom tohto programu. Hlavným cieľom tohto kooperačného programu, ktorý implementuje EU IPU financuje to Európska komisia, to je pripraviť krajiny v regióne na implementáciu dohody, ktorú s nimi máme a dôležité tiež zaistiť riadnu implementáciu tých dohôd. Takže my robíme, čo môžeme s týmito krajinami a ja musím povedať, že keď dohoda vstúpi do platnosti, tak komisia bude veľmi pozorne to monitorovať, aby sme zaistili že dohoda bude implementovaná. Nedohodnuté, neodsúhlasené geografické indikácie, ako viete, tu má komisár Breton, ktorý zodpovedá na túto tému a my sa stále zúčastňujeme tejto práce. To je to taká prieskumná činnosť, aktívne úvahy, na zavedenie neodsúhlasených geografických indikácií do európskej legislatívy. No a taká poznámka opäť pre Digitrade a pre vyjednávačom. Bolo veľmi dobre, keby sme mali nepolnohospodárske geografické indikácie. To by pre nás vytvorilo lepší základ a krokovať s týmito krajinami, aby sme zaistili že všetky geografické indikácie budú náležite chránené, akým dáme niečo na výmenu, ale to je predmet rokovania a chápem samozrejme, že sú tu dôležitejšie aspekty, ale komisia aktívne zaoberá sa myšlienkou zavazania polnohospodárských geografických indikácií. Ďalej Ukrajina. Prečo Ukrajina na zozname? Pretože stále máme pri práve dušeného vlastníctva, dodržiavaní a implementácii veľké problémy. Ukrajina má povinnosť úplnej implementácie, ktoré sú uvedené v asociačnej zmluve, ale veľmi málo z toho čo je uvedené v tej dohode, bolo to teraz implementované. Pravidelne sa stretávame sa predstaviteľmi ukrajinských orgánov a snažíme sa to presadzovať, ale sú tu zásadné problémy v procesoch rozhodovania, nie, nepríjmajú sa zákony v parlamente a tie, ktoré sa príjmajú, tie sa potom neimplementujú. My sme to povedali relatívne jasne v správe, že Bohužiaľ ostávajú stále veľmi závažné obavy. My budeme spolupracovať s Ukrajinou, podporujeme ich v ich snahách úplne sa harmonizovať sa aký Európskej únie, ale nedokázali sme ich ani posunúť medzi krajiny priority 3 kvôli nedostatečnému pokroku. Každý rok stále hovoríme o rovnakých otázkach, sme na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. Ďalej ako zaistiť nejaký pokrok, no to je ťažká otázka. My samozrejme robíme maximum, ale máme isté obmedzenia z hľadiska toho, čo môžeme a nemôžeme urobiť. My môžeme naďalej pomáhať. Skutočnosťou ostáva, že my nemôžeme príjmať rozhodnutia za nich v parlamente alebo inde. Vieme, že vládna agentúra zodpovedná za práva duševného vlastníctva má dobrú vôľu, snažia sa, ale politika často nemôžeme boli prijaté niektoré zákony, alebo ak sú prijaté, ako to bolo v prípade daného zákona súvisiaceho s autorskými právami, tak na poslednú chvíľu sa objavia zmeny, ktoré sú úplne v protiklade s našou asociačnou dohodou. Takže áno, Ukrajina je stále pre nás a tým veľkým problémom z hľadiska dodržiavania pravdu činného vlastníctva technologický transfer v rozvojových krajinách. Európska únia podporuje dobrovoľný transfer technológií do mm, rozvojových krajín. My to podporujeme, pracujeme tiež v rámci eh, TRIPS VTO, kde sa vedie osobitná diskusia o transfere technológií. <clears throat> Avšak čo nepodporujeme, to je nútený transfer technológií čo niektoré krajiny môžu nútiť. Eh, no a tak ako ste povedali, dôležitý element, je eh, to samozrejme súkromná iniciatíva, ak si spoločnosť myslí, že chce investovať a, a vidia, že ich práva duševného vlastníctva, že ich investície budú bezpečné, že pôjdu do krajiny a že budú pracovať. Eh. No a my teraz v rámci hm, aktivít Afriku v oblasti duševného vlastníctva je podporiť tieto snahy afrických krajín, zlepšiť ich ochranu duševných, práv duševného vlastníctva a implementáciu, takže nie je toto isté, ako zavádzam inde v Afrike, je to iné ako ehm, čo robíme s Čínou, pretože v Číne náš program je zamer, vychádza z záujmov EÚ a my presadzujeme tie oblasti, kde EÚ má jasné záujmy. a Chceme, aby Čína zmenila svoje zákony, postoj v Afrike. Je to trochu iné. Tam je trochu iná dynamika. Chceme, aby aktívne s nami pracovali, aby identifikovali spoločne potreby a viete, v panafrickej kontinentálnej oblasti IPR je dôležitým pilierom a identifikovali to aj africké krajiny ako dôležitý element. A oni začínajú rokovať o protokole duševného vlastníctva kontinentálnej oblasti a my ich tam tiež chceme podporovať, ale opäť Nechceme im nič vnúcovať. Sme ochotní im pomôcť v tých oblastiach, kde cítia tú potrebu. A samozrejme, musí to byť stále v súlade s našimi hodnotami a záujmami. is more driven by the African countries Than, than e What shall we do with, the with the SMEs? SMI než e, Európskou úniu. A čo e, malé stredné podniky, tie sú e, vždy predmetom obav, majú mm, finančné teda veľké podniky e, majú možnosť e, e, sa o tieto veci postarať, malé stredné podniky často nie v krajinách ako Latinská Amerika, Čína, dokonca aj tam, kde nemáme nejaké problémy s právami duševného vlastníctva. Preto sme e, e, vytvorili akési e, helpdesky pre malé a stredné podniky, ktoré umožnia poskytovanie informácií týmto malým stredným podnikom o, o možných spôsoboch ochrany ich práv duševného vlastníctva, tiež o iných veciach. VTO o, ako ste správne poznamenali, pán predseda. My diskutujeme e, s e, krajinami, e, ktoré rovnako zmyšľa ako my rôzne otázky týkajúce sa PDV. PDV. Vo VTO sa zdá, že sú trochu pomaly. Je tam naozaj ešte veľký, eh, veľká medzera, veľká priepas medzi eh, eh, krajinami, ktoré rovnako zmyšľajú a, tými nízko rozvinutými, ku ktorým by som priradil Čínu, Indonéziu, ale aj Rusko, čo sa my snažíme v rade VTO urobiť a síce pracovať na určitých veľmi špecifických problémoch Ehm, na otázkach, kde, kde dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť eh, malý pokrok. Eh, je tam viac eh, o výmenu informácií o spočenej praxe, o legislatívny vývoj Ja obávam sa, že ehm, máme momentálne obmedzené šance dopracovať sa k tak povediať s novým, záväzne závazným právnym mm, e, normám v e, e, VTO v rámci iniciatívy reforiem v VTO, ktoré sa EU snaží, a Spolupracujeme teda na tom s Japonskom, z USA, s niektorými ďalšími krajinami, aby sme vyriešili určité Eh, veci týkajúce sa mm, transferu technológií a eh, týkajúcich sa eh, ďalších vecí, ktoré podľa nášho názoru sú nevyhnutné na to, aby VTO dobre opäť pracovala. Ako možno viete, Európska únia propaguje odvolací or, orgán, inštalovanie funkčného takéhoto odvolacieho orgánu, ktorý by v prechodnom období, respektíve orgánu, ktorý teda eh, by fungoval, pokiaľ je eh, paralizovaný tento eh, príslušný odvolací orgán. V blízkej budúcnosti by sme sa radi dopracovali k pokroku v týchto otázkach Dúfam, že som sa viac menej dotkol všetkých e, e, otázok, e, že som zodpovedal všetko. Ďakujem pekne. Dúfam, že sa to s tým odvolacím orgánom podarí. Tým pádom sme si prešli aj bod 6. Ďakujem, bolo to zaujímavé. A prejdeme k bodu 7. Aktuálny stav prebiehajúcich trialogových eh, rokovaní. Momentálne teda máme eh, len jeden prebiehajúci trialog a síce o položkách s dvojitým eh, použitím. 13. novembra sme sa na poslednom trialogu stretli, teda INTA s finským predsedníctvom a nedopracovali sme sa k nejakým prelomovým eh, výsledkom eh, predsedníctvo eh, sa nejako vytratilo a naozaj je v tom veľký chaos, kolegovia. Stále ešte sú technológie EU e využívané v tretich krajinách a stále sa ešte vyvážajú z EÚ bez toho, aby členské štáty nad nimi mali e, možnosť kontroly. E, e, koncom decembra určitý počítačový nerdi analyzovali istý program v Turecku, ktorý sa teda zistili, že e, celý tento program, ktorým tam hodnotia e, e, ľudí bol teda vychádza z nejakého nemeckého softvéru z 2016, čiže aktuálne teda aktuálneho nového programu som veľmi smutný z toho, že e, rada sa skutočne vyhýba diskusie o možných e, riešeniach, takže momentálne tam nevidíme e, svetlo v tuneli a skutočne neviem, ako bude rada pokračovať v blízkej budúcnosti. Budeme o tejto otázke hovoriť zajtra ráno s chorvátským e, ministrom pre obchod a mali by sme vyvíjať tlak na radu, na radu aby po e, e, piatich, respektíve už šiestich rokoch, lebo tá deklarácia bola v 2016 prijatá, že by sme konečne mali nájsť kompromis. Ale ten teraz slovo pánovi Buchnerovi. Ďakujem, pán predseda. Nemám k tomu veľa čo dodať. Myslím si, že ste povedali tie najdôležitejšie veci o situácii. Chcem len spomenúť, že nedávno istá flámska spoločnosť predala program eh, rozpoznávania, eh, nejaký teda rekognizačný program eh, čínskej spoločnosti a vidíte, z tohto, aká urgentná je táto problematika. Takto by sa dalo pokračovať výpočtom iných prípadov, kedy sa používa európska technológia pri porušovaní, vážnom porušovaní ľudských práv. Môžem sa zmieniť o jednom príklade e, priateľa z Iránu, kde išlo naozaj o sexuálne zneužívanie, o, o, teda naozaj je to obrovský problém Mohli by sme sa oprieť aj z e, rok aj o správu Human Rights Watch z roku 2020 e, tieto e, teda považuje sa za Európska únia e, považuje za veľmi e, komplikované nájsť e, hlas v prospech demokracie, v prospech právneho štátu v Alžírsku, Sudáne, Líbii, Rusku, Hongkongu, demokratické e, vlády a teda ich odpoveď je často veľmi nepostačujúca. Myslím si, že e, toto naozaj ilustruje, aká je situácia. Je to hamba e, Európy a dúfam, že sa situácia zlepší s novým predsedníctvom. Ďakujem. Sú nejaké pripomienky? Helmut? Len jedna otázka. Ako chceme teda riešiť túto situáciu? Aký je naš, aké sú naše návrhy na vyriešenie tohto, tejto veci, tohto procesu? Žiaľ, nemáme možnosti E, nejaké sankcie e, uvaliť na e, radu. Ale budeme diskutovať zajtra s novým predsedníctvom a ak nebude iná možnosť, budeme musieť prijať nové uznesenie a vyzvať radu, aby konala. to je len niekoľko teda krajín, len hrstka e, krajín, ktoré sú proti akejkoľvek dohode a myslím si, že musíme vyvíjať tlak na tieto krajiny, aby sa prestali brániť. Áno, a aj väčšinové hlasovanie na rade je e, možné, ale vždy majú ten, ten pocit, že musia postupovať podľa toho princípu jednohlasného príjmania rozhodnutia. Ale Helmut, nech sa páči. Pýtam sa preto, že na výbore pre ústavné záležitosti máme podobné e, skúsenosti, pokiaľ ide o našu snahu o vyšetrovanie a možno by sme dokonca, teda už je tam návrh obrátiť sa na Európsky súdny dvor. Takže naozaj na čo sa, aby chorvátske predsedníctvo tiež sa e, na to e, pozrelo, aby konečne bol predložený návrh e, nám Európskemu parlamentu. Dobre, takže podarilo sa nám prebrať veci skôr. Koordinátori sa mali stretnúť pôvodne 17, o 17.30 a Mm, mohli by ste sa opýtať koordinátorov, či by sa nedostavili na 17.15? Rada by som zniesla jednu otázku. Zajtra budeme hlasovať o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. A dnes som e, objavila e, darček od veľvyslanectva vietnamského fľašu šampanského v e, e, kancelárii, keď som prišla a e, obávam sa, že nie som jediná. Samozrejme som to slušne odmietla, tento darček a ak kolegovia tento darček tiež obdržali a poslali ho späť, aby sme dali signál verejnosti, že naozaj nie je to primerané takýto postup. Áno, takýto darček naozaj nie je veľmi diplomatický. A som presvedčený o tom, že nikto z našich poslancov sa nenechá ovplyvniť takouto fľašou. Každopádne v plnej miere vás chápem. Nemyslím si, že slušnosť by nám mala zabrániť eh, tomu, že by sme veľmi jasne povedali, že nie je eh, primerané posielať eh, členom tohto výboru nejaké darčeky, čo môže vzbudiť vo verejnosti nejaké pocity, že sme ovplyvňovaní. Ja akože každopádne prinesiem zajtra tú svoju fľašu so sebou na stretnutie, aby som ju slušne vrátila. Dobre. Takže e, poprosím politické skupiny, aby ste oznámili, respektíve poprosili koordinátorov, či by sme nemohli začať skôr, 17.15.